So, ich würde vorschlagen, dass wir mit der Sitzung... Kolegyne, kolegovia, pokračujeme teda v našej schôdzi. Teraz pristúpime k hlasovaniu a potom sa budeme zaoberať riadnym programom našej schôdzi. A teraz začneme bodom 16, to je správa o právomoci legislatívneho delegovania spravodajca je kolega Sájer. Je tu, je, chcete to objasniť? Nie, nie. Dobre, takže môžeme rovno pristúpiť k hlasovaniu. A ešte kolega Rabka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať pár viet, ak dovolíte. Chcel by som povedať, že kolega Sájer skutočne predložil veľmi dobrý návrh správy a veľmi dobre sa nás ním spolupracovalo. Ale napriek tomu ide o zložitú tému a sme pod určitým časovým tlakom, a celá tá práca bola veľmi zložitá. Samozrejme, viem, že na druhej strane musíme, to, musíme na tom pracovať, aby sa mohlo ďalej, aby sa mohli vykonať ďalšie kroky. Ja súhlasím s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, ale ak budeme mať dispozícii preklady, bol by som rád, aby sme si ešte pozreli niektoré veci v rámci prípravy, prípravy plenárky. E, ja stiahujem moje pozmeňujúce návrhy, a podporujeme kompromis 2. Aj napriek tomu som toho názoru, že, že som toho názoru, ešte si to preveríme a tieto návrhy stiahujeme, by sme sa dostali ďalej. Dobre, ešte niekto sa hlási o slovo? Nie. Dobre, takže návrh číslo 1 od pani Tajn. A súhlasíte s pozmeňujúcim návrhom? Poprosím o zdvihnutie ruky, kto je proti. Takže bolo to jasne zamietnuté. Teraz kompromis 1. Kto je za? Proti? Schválené. A tým pádom Envy a Econ odpadajú. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Schválené. Takže teraz pozmeňujúci návrh 2 a B od Envy, ako aj pozmeňujúci návrh k úvodnému Ekonu. Aha, teraz pokračujeme Ekon D. Dobre, na ďalšej strane Ekon D. Kto súhlasí s týmto návrhom, poprosím o ruky. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A teraz pozmeňujúce návrh 4. Bol a ďalší, kto je za? Proti. Zamietnuté. A teraz návrh NVA. Kto je za? Proti? Držali sa? To je schválne. Teraz návrh 6. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Dobre, teraz pozmeňujúci návrh. Návrh hlapka je stiahnutý. Návrh 7 z Peróny. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. A teraz Návrh 8, pán Ziobro, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Deviatka bola stiahnutá. Pána Rabka, ústy pozmeňujúci návrh spravodajcu. Je to v eh, hlasovacom ozname, týka sa to odseku 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 10, Bowles a ďalší za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. A teraz návrh NV3, tu máme dve časti. Hlasujeme iba o druhej časti. Takže to máme ako doplnenie. Môžeme o tom hlasovať aj s tou druhou časťou, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz Ekon 6. Kto je za? s tým dodatkom proti. Schválené. Teraz návrh 11. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz to máme návrh 5. NV. Ten už je pokrytý, o musíme hlasovať. Dobre, dobre. Takže teraz kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže pokračujeme ďalej. To je za 13 z Peróny. Proti. Zdržili sa. Zamietnuté. Teraz návrh 14 z Peróny. Kto je za? Proti. Väčšina. Zamietnuté. Návrh 15. Ten bol stiahnutý. Alebo ostáva. Aha, takže kto je za 15? Proti Myslím si, že to bolo zamietnuté. Návrh 16, pani Tajn, kto je za? Proti? Poprosím, aby sme si to prerátali. Takže ešte raz, kto je za? Proti? Die Grünen. No, no, no. Eh. Proti. Kto je proti? 14 proti zamietnuté. Teraz návrh Ekon 9. Kto je za? Aha, to je pokryté, nemusíme o tom hlasovať. Ďalšie návrhy sú pokryté. A teraz Ekon D. Kto je za? Aha, aha, to mám nesprávnu stránku. Kompromis 4. Aha, Kompromis 4. Kto je za kompromis 4? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 21. To je návrh Bowles. Kto je za? Proti? Takže to bola väčšina zamietnutá. Teraz návrh 5. Kto je za? Proti? Kompromis 5, áno, áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 28, Bowles a ďalší. Je, je tu doplnenie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz Econ 11. Tiež je tam do, doplnenie. Aha, druhá časť. Musíme hlasovať o druhej časti. 28 ešte, to som prehliadol, takže kto je za druhú časť? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz Ekon 11 s tým dodatkom. Kto je za prvú časť? Proti. Zdržali sa schválené. Teraz tá druhá časť. Kto je za? Aha, druhá časť odpadá. Nemusíme hlasovať. Ekon 11. Takže tá to odpadla. 10, 11 tiež odpadá A teraz návrh 29 Rabkaj. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz Envy 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre. Teraz 31. Bowls. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ekon 4, NV2, NV12, tie už sú vybavené. Návrh 30, Majer, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz kompromis 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz Ekon 1. Ekon 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz NV14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz správa ako, ako taká. Kto je za správu? Proti? Nikto. Jednohlasne schválené. Gratulujem kolegovi Sájerovi. Výborne. A teraz ako ďalší bod, tu máme hlasovanie o správe pána Baldasáreho. A tu sa chcem spýtať, chcete sa k tomu vyjadriť? Nie, výborne, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Začneme návrhom 19 od pána Mandersa, kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 20 od pani Tajn, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 21 od pána Mandersa za? A ten odpadá. Uh-huh. Takže návrh 22 od pani McCarthy, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 23, pán Bodu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 26, pán Manders. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 25, Pán McCarthy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 27. Za? proti. 27. Aha, 27. Manders. 24. bola schválená. 24. bola schválená a 27. o nej musíme hlasovať. Takže ešte raz, 27. Kto je proti? Takže zamietnuté. Návrh 28, kto je za? proti, zamietnuté 29 za, proti, zamietnuté návrh 31 za, proti, zamietnuté návrh 31 za, proti, zamietnuté návrh 32 za, proti, Aha, takže schválené. Návrh 33 za, proti, zamietnuté. Návrh 34 za, proti, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, proti, schválené. A teraz pristúpim k kompromisu číslo 3, ten na ďalšej strane, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 45, kto je za, proti, zamietnuté. Z návrh 5, kto je za, proti, schválené. Návrh 46, ten bol stiahnutý, aj 47. A teraz návrh 6, kto je za? proti, schválené. Návrh 48 za, a ten odpadá. Kompromis 4, kto je za, proti, schválené. Teraz návrh, respektíve kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz tu máme desiatku, kto je za, proti, zamietnuté. Návrh 1, kto je za, proti, zreli sa, zamietnuté. Návrh 11, kto je za, proti, zamietnuté. Návrh 12, za, proti, zamietnuté. Návrh 13, to je za, Proti? Schválené. Teraz kompromis 1, kto je za? Proti? Schválené. Teraz 15, kto je za? Proti? Zamietnuté. Návrh 2 odpadá. Myslím, že to sme vybavili. Teraz kompromis 2, kto je za? Proti? Schválené. Návrh 16. Kto je za? Proti. A je to schválené. Takže teraz budeme hlasovať o celom stanovisku. Kto je za? Proti. A kto je proti? Zdržali sa? Nikto schválené. Ďakujem pekne a gratulujem kolegovi Baldasáremu. So, dann haben wir die haben wir als nächstes den meinen Bericht. teraz ďalšia správa, správa z môjho pera kapitálové požiadavky, ale pán kolega Rabkaj sa hlasí, nech sa páči. Pán predseda, moja skupina k trojke požiadala hlasovanie po častiach. Zdá sa však, že tu teraz máme ústny pozmeňovací návrh, ktorý je kompromisom. S tým súhlasíme. V tom prípade netreba hlasovať po častiach, môžeme to odhlasovať naraz. OK, to hlasovanie po častiach pardon, eh, ten ústny pozmeňovací návrh hovorí len to, že ten pojem zmluvy sa nahrádza dohodami o odmene. remuneration agreements po anglicky, takže nemusíme hlasovať po častiach. Dobre, začneme dvojkou. Kto je za? Dvojka. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednotka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Celá správa, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Das waren die... Dobre teda, toľko k hlasovaniu. A teraz správa kolegu z Vievku. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Pane przewodniczący, na początku chciałbym pogratulovať. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poblahoželať spravodajcom a rád by som im poďakoval za vynikajúcu prácu a som veľmi spokojný s tým, že tieto tri veľmi dôležité dokumenty boli schválené e, takmer jednomyselne. A teraz by som sa chcel dostať k, k svojej správe o nariadení Brusel 1. Ide vlastne o prvú výmenu, výmenu názorov na našom výbore. E, už teraz e, práce sú pomerne v pokročilej fáze a ja by som chcel predstaviť môj konkrétny názor na túto veľmi dôležitú záležitosť, ktorú upravuje uh, tento dôležitý dokument, e, ktorý momentálne pre, kde momentálne prebieha prepracovanie na Európskej komisii. V, v prvom rade e, zrušenie exekvatúr, exekvatúry. E, v tejto veci som ešte stále skeptikom. Podľa mňa zrušenie exekvatúry nie je vhodné. Hoci súhlasím s celkovým cieľom, ktorý stanovila komisia v tom, že zrušenie tohto postupu nie je úplne nepriateľné. Domnievam sa, že v tejto chvíli by to bolo príliš skoro. Ja by som sa teraz chcel venovať niekoľkým záležitostiam, ktoré by e, mohli byť e, základom budúceho kompromisu v tejto otázke. V prvom rade e, najdôležitejší problém, kde komisia, ktorý komisia uvádza v prípade exekvatúry sú náklady. A môj názor je taký, že je potrebné vykonať štúdie, aby sme zistili, aké budú skutočné náklady um, exekvatúry v jednotlivých členských štátoch a koľko času bude treba e, na vykonanie e, exekvatúry, teda uznania. Po druhé, ak e, bude teda ak nebude žiadny príkaz na vykonanie, proti ktorému teraz e, sa možno odvolať, tak, a na toto sa zhodnú viaceré strany, potom bude treba zaviesť e, osobitný postup revízie, ktorý bude prebiehať a posteriori, tak, aby existovala určitá možnosť na kontrolu systému. No a toto by mohlo viesť k ďalším komplikáciám, nie len z hľadiska e, toho, keď povedzme dlžník napadne E, vykonávací rozkaz, pretože je jasné, že aj dlžník alebo dlžníci e, musia mať právo na odvolanie predtým, než súd, člen, pred, súdny, pred e, súdom členského štátu, kde vykonávací alebo exekučný príkaz bol vydaný. No a musia existovať určité dôvody na takú, takéto odvolanie, ktoré sú definované v článkoch 34 a 35 nariadenia Brusel 1. Je však tiež jasné, že kroky, ktoré e, sa podniknú v rámci e, exekúcie, až kým nevyprší toto osobitné konanie, nesmú byť niečím, čo sa nedá vrátiť späť. Nesmú byť e, jednosmerné. A preto sa zdá, že musí byť stanovený aj určitý časový rámec konania, v ktorom jednoducho toto konanie musí vypršať. No a po tretie, v prípade e, zrušenia exekvatúry, teda doložky vykonateľnosti, e, pracovníci e, a mm, exekútory konkrétneho členského štátu musia mať možnosť zistiť, či materiál, na základe ktorého sa exekúcia vykonáva, je overeným a platným rozsudkom súdu členského štátu. Čiže preto som proti úplnému zrušeniu prekladov, ale zároveň sa domnievam, že preklady by mali byť obmedzené na e, tie najrelevantnejšie otázky, ktoré súvisia s právnymi rozhodnutiami, s rozsudkami, teda e, v prvom rade dokumentácia, e, procesná dokumentácia a zhrnutie skutkovej podstaty alebo dôvodov. No a doložka, ktorá by hovorila, či je dokument originálom alebo nie, by mala byť zachovaná, ale mala by byť zjednotená, štandardizovaná v celej, e, v celej Európskej únii, vo všetkých členských štátoch. No a ak by som mohol uzavrieť e, toto vysvetlenie k doložke vykonateľnosti k exekvatúre, e, chcel by som ešte povedať, že vzhľadom k pomerne zásadným výhradám, ktoré vznesli niektoré členské štáty ohľadom zrušenia doložky vykonateľnosti ako takej, domnievame sa, že nie je možné zatiaľ na rade dospieť ku konečnému stanovisku. Ja by som chcel E, tomuto výboru, teda ja by som chcel povedať, že komisia zavádza po svojom návrhu e, doložku, ustanovenie, ktoré umožňuje tým členským štátom, ktoré by chceli zajtra zrušiť doložku vykonateľnosti, aby to urobili. Komisia takúto možnosť e, pre členské štáty otvára, pokiaľ členské štáty e, budú chcieť ísť touto cestou. Lenže, lenže rozhodnutie by potom spočívalo na konkrétnych členských štátoch. A myslím si, že takéto rozhodnutie by bolo priateľné, pretože v prvom rade by e, zavádzalo možnosť e, v praxi otestovať toto riešenie a domnievam sa, že toto by nás potom mm, priblížilo e, k zrušeniu celého postupu vo všetkých členských štátoch v budúcnosti o nejaký čas neskôr bez ohľadu na e, zrušenie exekvatúry, som presvedčený o tom, že e, overené úradné listiny by e, nemali byť priamo vykonávateľné v krajine exekúcie bez predbežného overenia príslušnými súdnymi orgánmi tohto členského štátu. Okrem toho, princíp, na základe ktorého je možné zamietnúť doložku exekúcií alebo pozmeniť ju, prípade, že rozsudok nie je v súlade s e, verejným poriadkom e, krajiny v exekúcie. Toto treba tiež zmeniť, pretože za určitých okolností aj e, platná overená listina sa sa, sta- sa môže stať, že nie je v súlade s predchádzajúcou judikatúrou v krajine exekú, exek- exekúcie no a, a jej legalita môže byť napadnutá Eh, tým pádom na súde eh, krajiny pôvodu na základe určitých faktických eh, nedostatkov alebo formálnych výhrad. Ďalšia záležitosť, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je arbitráž. My sme o tejto téme rozsiahlo rokovali. Ja som veľmi vďačný všetkým, ktorí sa vyjadrili. Osobitne by som chcel poďakovať pánovi Hasovi a pánovi profesorovi Keselianovi. E, napriek tomu by som si chcel, ja samozrejme súhlasím s Európskou komisiou, ale chcel by som si ponechať svoj vlastný názor. E, arbitráž by mala byť vylúčená z pôsobnosti nariadenia Bruxel 1. E, ináč by došlo k rozporu s legislatívou členských štátov a New Yorkským dohovorom a Ženevským dohovorom, pretože tieto v podstate regulujú medzinárodnú obchodnú arbitráž a ak by e, na európskej úrovni boli zavedené e, takéto ustanovenia, nie je ťažké predstaviť si e, dopady. No a v zmysle Luganského dohovoru arbitráž je vylúčená z pôsobnosti takýchto inštrumentov. Čiže aj toto by malo byť predmetom osobitnej previerky, ktorú spracuje a pripraví Európska komisia. Ďalším, ďalšou veľmi dôležitou témou je priemyselné vlastníctvo. Vzhľadom k pokroku, ktorý rada dosiahla v nedávnej minulosti v patentovom práve, si myslím, že by sme mali počkať s týmto bodom, s riešením tohto bodu, e, predtým, než začneme hovoriť, alebo teda predtým, než začneme rovo, e, rokovať o konsolidácii tejto oblasti, treba počkať na výsledok teraz eh, list pendens a tzv. Eh, tzv. Eh, torpedovacie činnosti na súdoch, torpedovacie žaloby. Toto je vec, o ktorých hovorím v pôvodnom dokumente. Súčasná interpretácia princípu list pendens je taká, že je možné obísť doložku výberu výberu súdu tzv. torpedovacou žalobou, čo je veľký problém súčasnej legislatívy. Ja si myslím, že treba zvážiť tú možnosť, že e, súd, súd e, pred ktorý sa konanie dostane predtým, musí, e, musí pozastaviť konanie pokia, v zmysle princípu lispendens, pokiaľ predchádzajúci tribunál, kde toto konanie bolo otvorené, kde začalo, je evidentne mimo svojich právomocí. Teda toto musí ísť samozrejme e, ruka v ruke s povinnosťou rozhodnúť čo najrychlejšie bez zbytočného sklzu predtým, než sa rozhodne o príslušnosti súdu. Mm, zostáva tu však e, definícia určitej, určitej časovej lehoty a tu súhlasím s Európskou komisiou v tom, že väčšinu týchto problémov je možné vylepšiť, alebo teda e, vyriešiť lepšou komunikáciou a spoluprácou medzi súdmi. Ale e, nariadenie mm, podľa mňa nie je správnym miestom, kde túto vec e, riešiť, pretože lepšia spolupráca medzi sudcami je nástrojom, e, veľmi dôležitým elementom európskej kultúry e, a nášho právneho systému, ale mala, mala by sa táto spolupráca podporovať inými nástrojmi, napríklad európskou sieťou justičnej spolupráce alebo alebo e, na zasadnutiach predsedov e, súdnych rád alebo e, radov pre obchodné a súdne záležitosti. Tu zostáva jeden problém, s ktorým si neviem dať celkom rady. Je to problém pomerne zásadný a týka sa práv jednotlivcov. A v prípade E, týkajúce sa poškodovania dobrého mena. Čiže e, ako bude v Brusel jednotke riešená otázka poškodzovania dobrého mena a ohovárania. E, tu, vzhľadom k tomu, že rada zamietla návrh komisie a kompromisný návrh, ktorý navrhol parlament, bol tiež zamietnutý, otázka zostáva otvorená. My sme v januári absolvovali veľmi zaujímavé vypočutie k tejto téme a napriek skutočnosti, že poškodzovanie dobrého mena nebolo riešené v zelenej knihe komisie e, záležitosť e, výberu e, najvhodnejšieho súdneho fóra, teda otázka fórum shoppingu z hľadiska dosiahnutia čo najlepšieho rozsudku, ale podľa finančných kritérií, respektíve dosiahnutia čo najlepších, čo najvyšších čiastok náhrady škôd pri žalobe o e, poškodenie dobrého mena. Toto sa týka, to, toto vlastne vychádza z príkladov na britských súdoch, kde, e, kde pokuty e, udelované súdmi jednoducho sú také vysoké. Súdy sú veľmi, sú veľmi ochotné vychádzať v ústretí navrhovateľom a rozhodovať o veľmi vysokých náhradách. No a mediálny obraz uplatňovania článku 5 napríklad Európskym súdnym dvorom, najmä v prípade Sheville, na základe ktorého osoba, ktorá je dobre menovalo oškodené, e, môže žalovať v krajine pôvodu e, krajine pôvodu redaktora alebo novinára, e, ktorý informáciu vypustil, tak na základe tohto súd môže E, môže rozhodnúť o plnej kompenzácii bez ohľadu na, e, na, nejaké, na nejaké pravidla teritoriálnej príslušnosti. No a konanie je potom možné e, rozbehnúť v, ktorom to, v ktoromkoľvek členskom štáte, kde takýto mediálny materiál bol distribuovaný. Samozrejme, v, prí, v prípade internetu, alebo teda v čase internetu, sa dá povedať, že k takejto distribúcii došlo na celom svete, pretože uh, E, distribúcia na internete nie je zatiaľ obmedzená, ale e, požadovaná náhrada škôd by mala zodpovedať e, škode, ktorá bola spôsobená tak, ako ju uznáva napríklad jurisdikcia daného členského štátu. Čiže v prípade internetového poškodzovania dobrého mena treba hľadať, treba riešiť prepojenie medzi krajinou súdnej príslušnosti a výškou škody. A toto je problém, pretože ľudia tvrdia, že novinári a e, redaktori, aj pokiaľ e, majú e, vhodné argumenty na svoju obhajobu, môžu e, byť donútení k mimosúdnej dohode, pretože ich jednoducho ruinuje, ruinujú vysoké náklady na súdnu a právnu obhajobu. Toto je príklad, napríklad, to je, toto je príklad Británie. No a mm, ako bývalý novinár, ktorý pracuje alebo pracoval 20 rokov v médiách. Som veľmi citlivý na e, otázky slobody médií a nemyslím si, že nie je žiadny problém s posilnením alebo s prísnením tohto princípu, lenže sloboda, sloboda vyjadrovania a sloboda médií musia byť v rovnováhe s e, právami jednotlivca. Jednoducho nemôžeme posilňovať len jeden element, ale a, a ten druhý potom e, je oslabovaný, ten druhý je E, tým trpí, pretože ak dochádza k nejakej úražke nácti alebo poškodzovanie dobrého mena, jednoducho musí existovať možnosť sa brániť, samozrejme, ale musí existovať aj rovnováha medzi právami jednotlivca a slobodou médií e, poskytovať informácie. No a toto je v podstate hlavný argument. Ja som proti tomu, aby e, táto záležitosť bola vylúčená z pôsobnosti Brusel 1, pretože podľa mňa kvôli tomuto hlavnému dôvodu Eh, kvôli tej komplikovanosti by táto vec mala zostať v pôsobnosti Brusel 1. No a eh, ja síce váham nad tým, či Brusel jednotka je najvhodnejším nástrojom na regulovanie princípov eh, medzinárodného súkromného práva. Možno by bol vhodnejší iný nástroj, možno je potrebné vytvoriť úplne nový nástroj, ktorý by reguloval konflikty medzi médiami a s základnými právami jednotlivca, pretože Brusel 1, 1 toto nariadenie nebolo vytvorené v prvom rade na to, aby Eh, hodnotilo kvalitu rozsudkov alebo kvalitu práce súdov v členských eh, štátoch. Jednoducho Európsky súdny dvor v prípade Lugano jasne hovorí, že nariadenie Bruxel 1 je založené na vzájomnej dôvere. Eh, samozrejme, je možné túto tému vnímať v širšom kontexte, pretože existuje aj e, rozsudok týkajúci sa e, najvhodnejšieho e, súdneho fóra, teda výberu príslušného súdu. No a mm, je možné pri zvažovaní argumentov uplatniť princíp proporcionality, teda zváži sa počet problémov, ktoré sa vyriešia danou publikáciou, povedzme nejakého problému čitateľov, poslucháčov alebo alebo divákov, porovnať to jednoducho s, so škodami, ktoré boli spôsobené. A pokiaľ e, v krajine redaktora alebo novinára sa dôjde k záveru, že bolo splnené pravidlo de minimis, tak by podľa mňa toto znamenalo dobrú rovnováhu. Ale takéto riešenie alebo iné podobné riešenie by znamenali by znamenali uplatňovanie pravidla, e, pra, pravidel alebo ustanovení medzinárodného súkromného práva na situácie, na ktoré toto právo nebolo zamýšľané. V médiách e, panujú veľké obavy, e, obavy ohľadom zabezpečenia slobodých aktivity a preto je treba zvážiť, či má zmysel využívať princíp najvhodnejšieho súdneho fóra ako princíp. Mm, no a teraz k dočasnému dočasným nástrojom pár slov. V prvom rade a všetky materiály musia byť predložené ehm, odporcovi predtým, než e, dôjde k vykonaniu rozsudku. Musí byť objasnené to, že konania ex parte spadajú do pôsobnosti vykonávania tohto rozhodnutia, respektíve exekučného príkazu v zmysle tohto nariadenia, ak e, odporca má možnosť e, odvolať sa proti takémuto nástroju. Na druhej strane Súdne príkazy by mali byť odporovateľné a e, ak sú podporené, povedzme, e, povolením na bytovú alebo domovú prehliadku alebo inými e, podobnými príkazmi, kde musia byť odvolávky na články alebo paragrafy, podľa ktorých dochádza k nejakom porušeniu. Článok 31 zkrátka musí obsahovať nejaké ustanovenie o poskytovaní informácií a dôkaznom e, a dôkazoch. Ja by som e, chcel povedať, že e, v prvom rade ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tejto previerke nariadenia Brusel 1 a ostatným by som chcel povedať, aby ste si uvedomili, že návrh správy bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí tohto výboru 28. a 29. apríla a Zdá sa, že hlasovanie by mohlo prebehnúť v júni. Toto je v podstate časový harmonogram ehm, a ja budem veľmi vďačný za všetky e, stanoviská a názory, ktoré vyjadríte. Budem vďačný aj komisii a rade. Ďakujem pekne. Kolegyňa Volis, nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho naozaj veľmi, veľmi vyčerpávajúcu podrobnú správu. Pán Zvievka vykonal naozaj veľmi užitočnú prácu a ja by som sa chcela vyjadriť len k jednej či dvom veciam. Ja som myslím už aj predtým povedala, keď sme hovorili o tejto veci, že mám troška obavy kvôli tomu vášmu prirodzene konzervatívnemu prístupu k zrušeniu doložky vykonateľnosti, teda exekvatúry. Ja by som bola rada, keby sa to formulovalo, formulovalo troška pozitívnejšie z politického hľadiska, pretože toto je práve kľúčová vec aktuálnej previerky nariadenia a otázka doložky vykonateľnosti je práve základným kameňom e, toho, aby si jednotlivé právne systémy mohli navzájom dôverovať. A ak sa v tejto veci nedokážeme posunúť pred, tak si myslím, že to vysiela zlý politický signál a ja samozrejme chápem e, to, e, tú vašu zdržanlivosť, ako sa staviate k tejto téme, ale myslím, že by sme mohli ísť aj rýchlejšie, než vy navrhujete. Hovoríte totiž, že komisia vychádza z e, vychádza vo svojich krokoch z nákladov. Ale ja si myslím, že treba zohľadniť aj časové hľadisko celého procesu. Súhlasím s vami v tom, že e, preklady a e, doložka autenticity dokumentu sú dôležité veci, ale nemyslím si, že tieto, veci treb, tieto, tieto dve záležitosti je možné spájať. Jednoducho, ak táto doložka um, E, bude prekladaná do jazyka a budú sa prekladať základné, e, základné časti rozsudky, rozsudku a formulár, tak e, si myslím, že je to priateľné riešenie. Čiže bude treba zohľadniť, ktoré riešenie by bolo finančne najvýhodnejšie, tak aby sme tieto, dve, tieto dva procesy urýchlili. Každopádne je treba dosiahnuť pokrok a ja som veľmi jasne hovoril o týchto veciach už predtým. Domnievam sa k tým dvojrýchlostným prístupom teda, že v niektorých krajinách by sa postupovalo rýchlejšie, v niektorých nie. Toto nie je vec, ktorá by sa mi veľmi pozdávala. Pretože ak nejaká krajina chce napríklad zrušiť dĺžku vykonateľnosti, teda exekvatúry, e, a bolo by jej to umožnené, znamenalo by to, že v podstate každý bude musieť dôverovať e, systému ostatných krajín a e, nevidím možnosť, ako by jedna krajina mohla všetkých jednoducho preskočiť alebo predbehnúť. Ja si myslím, že toto je vec, ktorej musíme ísť všetci spoločne a musíme spoločne vyjadriť dôveru v európsky Eh, v európsku právnu oblasť a musíme vyslať takýto jasný politický signál. A pokiaľ na to nie sme pripravení, tak eh, asi by som bola veľmi sklamaná. Každopádne pozrieme sa, či do toho systému nemôžeme zapracovať nejaké veci, ktoré by nám umožnili pokročiť. No a potom je tu ešte jedna vec. A ja teraz eh, sú, súhlasím s vami v tých originálnych dokumentoch alebo autentických dokumentoch, Nebudem hovoriť o arbitráži, lebo o tej sa hovorilo už predtým. E, možno vás, e, možno e, vás zaujíme, že pán profesor Kasadžien je momentálne, teda nie na výbore, je so skupinou študentov z Paríža, ale chcela by som spomenúť jednu vec, ktorú, na ktorú ste hovorili teda o ktorej ste hovorili v súvislosti s duševným vlastníctvom. Toto je vec znova dôvery, medzi um, uh, systémami súdnictva v jednotlivých členských krajinách a uh, táto dôvera stojí na lepšej komunikácii. Ale chceli by sme ísť uh, troška ďalej. Možno v priebehu tohto pondelka budeme musieť pokračovať v práci, ktorú rozbehli národní sudcovia a mohli by sme začať skúmať e, právnu kultúru Európskej únie, e, a to nie len v prípade sudcov, ale vo všetkých oblastiach možno bude treba e, skúmať otázku uplatňovania zahraničného práva v nadväznosti na budúcnosť nariadenia Rím 2. Každopádne, ak sa budeme blížiť nejakej spoločnej európskej kultúre, tak by sme nemali hovoriť len o spolupráci súdnych systémov. Minulý týždeň bola konkrétne konferencia, ktorá sa týkala zmluvného práva, čo je ďalšia záležitosť, kde bude treba pokročiť vpred. No a teraz by som prešla na tú otázku urážky cti alebo ohovárania. Vy ste, eh, mne sa celkom páči, ako ste popísali situáciu a E, vaša otázka, či by sa mali alebo nemali medzinárodné právne nástroje e, používať na riešenie e, týchto otázok v niektorých našich členských štátoch. No, nie, niektoré, v niektorých našich členských štátoch tieto veci sú riešené na úrovni ústavy, čiže tam to potom komplikuje situáciu s medzinárodnými dokumentmi a mňa celkom láka možnosť toho, že by sa e, zaviedla možnosť e, fórum non-convenience, ale len do tej miery, aby e, to bolo niekde v úvodnom ustanovení a nie v normatívnom texte tohto nariadenia. Čiže je tam istá možnosť spomenúť tento princíp e, forum non-convenience. No a tento problém, a myslím, že to bolo potvrdené aj na vypočutí, je, a to mi je ľúto, je problémom e, súdov Anglická a Walesu e, a ich veľké atraktívnosti vzhľadom k tomu, že priznávajú navrhovateľom veľké, veľkú náhradu škôd. Toto mi je ľúto a mm, je to možno vec, ktorú by sme mali skôr riešiť interne vo Veľkej Británii a ja troška váham, e, váham nad prístupom, kde by sme v podstate išli s kladivom na mravce, pretože Mm, ak, ak skutočne spôsobuje problém jeden členský štát, tak potom sa dá uplatniť argument, že e, nie je potrebné to riešiť v Bruseli jednotke, pretože ja, mne prípada skutočne lákavá tá možnosť, že by sme fórum non-convenience e, využili takým ľahkým spôsobom a e, iste možno, možno sa to nebude páčiť niektorým právnikom, ktorí sú zvyknutí na písané právo e, kontinentálne, ale je to možnosť. No a potom je tu ešte problém e, tých e, dočasných opatrení. A tu sa obávam, že e, súhlasím s komisiou, pretože ja nechápem tie vaše argumenty týkajúce sa tých dočasných opat- alebo dočasného zmiernenia, ktoré, o ktorom rozhodne jeden eh, súd v členskom štáte v tom, že v druhom konaní potom bude, bude nutné rešpektovať takéto rozhodnutie a eh, bude potrebné v podstate eh, zvrátiť veci, ktoré boli vykonané v predbežnom konaní. Lebo napríklad, ak v predbežnom konaní bude E, udelený súdny príkaz, ktorý, na ktorý neboli dôvody a vzniknú, vznikne určitá škoda, tak e, súdca potom v, pri vynášaní konečného rozsudku bude musieť toto zohľadniť a bude toto jednoducho musieť premietnúť do tohto rozsudku. A ja si myslím, že komisia má právo, e, má pravdu v tom, že sudcovia, ktorí vynášajú konečný rozsudok, e, v podstate určitým spôsobom e, vydávajú usmernenie tým súdom, ktoré konali v, tý, v tom predbežnom konaní. Čiže musí tam dojsť k určitej koordinácii, musí tam dojsť ku komunikácii a takisto musí existovať e, vzájomná dôvera medzi našimi súdmi. Ale ďakujem, na, ďakujem veľmi pekne za tento dokument. Ja si myslím, že ide o skutočne vynikajúci kus práce. Ďakujem pekne, pán kolega Berlinger. Io prima di tutto vorrei ringraziare sinceramente il relatore. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval pánovi Zviedkovi, spravodajcovi, nielen vzhľadom na vynikajúcu odvedenú prácu, ale chcem som poďakovať aj za tú jeho obozretnosť, pozornosť, ktorú preukázal, pokiaľ ide o takéto dôležité, ale zároveň radikálne opatrenie, ktoré v zásade je v zmysle zrušenia exekvatúru. Ide tu o právny nástroj, ktorý funguje už storočia a teda jeho radikálne zrušenie môže viesť k dopadom, ktoré on veľmi správne opísal. Ja osobne súhlasím s mnohým, čo povedala pred chvíľou pani Wallis. Mal som rovnaký pocit, keď som poprvýkrát videl tú správu a ten pocit sa teraz vracia. Podľa mňa musíme byť pevní nie vo všetkých právnych nástrojoch, ale v prípade tohto právneho nástroja áno, pretože ide o tzv. multiplikačný efekt. Toto je vec, ktorá je potrebná, kde je naozaj potrebné pokročiť. Náš dokument podľa môjho názoru pokiaľ ide o revíziu nariadenia rady. Náš dokument musí byť jasný, zreteľný, musíme jasnými slovami povedať, že chceme, aby exekvatúr bol zrušený. Aké sú dôvody? Nož, sú tu tie jednotlivé body uvedené v štokholmskom programe. Chceme vytvoriť spoločný priestor spravodlivosti v Európe. A tým hlavným princípom tam je vzájomné uznávanie, vzájomná dôvera. Systémy sa skrátka majú zbližovať. Toto sú všetko mimoriadne dôležité aspekty. A toto opatrenie nám môže naozaj veľmi napomôcť v tomto zmysle. Áno, sú tu určité rozpory, sú tu určité potenciálne konflikty, ale povedie to k značnému napredovaniu, pokiaľ ide o zbližovanie systémov, kultúra súdcov, úloha právnikov v celom tomto systéme. Je naozaj potrebné, aby sme držali krok so zmenami. A my nechceme štokholmský program e, alebo teda spoločný priestor spravodlivosti, e, ktorý bude fungovať len na základe nejakých garancií. Takže podľa môjho názoru by bolo lepšie akceptovať postupy ex post. Pozrime sa na to, ako sa systém vyvíja. Reagujme, hlavne pokiaľ ide o tie prechodné obdobia, preklady, osvedčenie o právoplatnosti, ale je to ten prístup ex post, ktorý by sa mne pozdával, pokiaľ ide o úpravu, prispôsobenie týchto štruktúr. A pán Zvievka spomína možnosť posilnenej spolupráce. Inými slovami, ak chcete, tak môžete, ak nie, tak nie. To sa mne nepáči, takáto dvorýchlostná schéma. V nariadení musí byť jasne uvedené, že nechceme ďalej aplikovať exekvátor. Ja teda pevne verím, že sa nám toto podarí dosiahnuť. Uvedomujem si, že je tu určité riešenie, ktoré funguje v dedičských otázkach vo Velse a v, Anglič- v Anglicku. je tam určitý prechodný postup. Veľká Británia nemá euro, euro tu však máme, eh, je to spoločná mena Európskej únie a Veľká Británia ju nemá, hoci je členom Európskej únie. Ja by som bol rád, keby toto nariadenie bolo veľmi presné, precízne. Ak tu bude nejaký problém, tak je možné požiadať o prechodné obdobie. Toto je podľa mňa to náležité riešenie. Ako povedala pani Volis, toto naozaj zdôrazňuje to, čo tu už odznelo viackrát, pokiaľ ide o štokholmský program. Je tu veľký problém, že nemáme spoločnú právnu kultúru, že názory jednotlivých súdcov sa líšia, ich úlohy sa líšia, líšia sa úlohy advokátov v jednotlivých krajinách. Takže musíme budovať povedomie, musíme budovať spoločný právny systém, ktorý bude zohľadňovať potreby a záujmy občanov, a toto dosiahneme len tým, že národní sudcovia budú schopní um, vykladať integračný proces a týmto vlastne budú raziť cestu k súdnej právnej integrácii v Európe. Takže musíme prijať určité opatrenia, opatrenia, ktoré pôjdu smerom ku kultúrnej integrácii Takže prosím, nepreveškajme túto príležitosť, naozaj sa toho chopme. Ďakujem pekne, pán kolega Masip. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel eh, tiež poďakovať pánovi spravodajcovi, pretože je to skutočne obrovská práca, ktorú eh, vykonal na tejto svojej správe, ale eh, tie veci, ktoré už spomenuli kolegovia predo mňa, pani Wallis a pán Gerlinger, ja by som chcel ešte povedať jednu vec. A to, myslím, za všetkých. My môžeme v tejto fáze e, rokovania na parlamente e, môžeme koneč, mali by sme konečne prestať e, blokovať činnosti, ktoré vykonáva komisia s radou. Jednoducho otázka exekvatúry. Ja nepoznám žiadnu krajinu, ktorá, ktorá by v podstate vám e, dávala za pravdu. Nie, nie sú to jednoducho podmienky na zrušenie exekvatúria. Ja môžem povedať, e, dobre, ja, ja chápem, e, že ste že ste novinár a že sa vyznáte v zákonoch, ktoré sa týkajú ohovárania a slobody vyjadrovania. Áno, ale toto všetko v tomto všetkom sa vyznáte, ale môžete veriť aj mne a ostatným profesionom, ktorí tu sme, že my sme jednoducho, máme jednoducho plné zuby tradície exekvatúry jednoducho je to, eh, je to vec, ktorá absolútne spomaluje eh, celé konanie, je to absurdné a treba, treba to prekonať. A ona je už prekonaná táto vec a eh, komisia sa to snaží vyriešiť a preto by sme mali jednoducho podporiť komisiu a nehádzať jej pole na podnohy. Čiže ja si myslím, že aby sa zrýchlila napríklad, aby sa zrýchlili platby, aby sa rozbehla obchod, aby sa zrýchlil obchod a podnetila ekonomika, e, my by sme mali tu byť ako právnici za, e, za pokrok. No a e, Francúzi slávia teraz 25. alebo 20. výročie smrti Alberta Camusa, ktorý bol akýmsi Sisyfom. On hovoril, že Sisyfos, teda Sisyfos tam tlačil ten kameň na ten, na ten kopec a exekvatúra jednoducho E, toto je vec, ktorá už by... To, toto je Sisyfovský kameň, ktorý e, tlačíme hore tým kopcom a nemá to absolútne žiadny zmysel. Jednoducho my môžeme o tomto hovoriť aj v pléne, aj všade, ale pritom sme všetci zajedno. Jednoducho sú tu ľudia, ktorí o tom nemajú absolútne predstavu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Podu. Mulțumesc. Uh, există și... Ďakujem pekne, pán predseda. No už vidíme, že tu máme ako pozitívne, tak aj negatívne prvky, všetko má výhody a nevýhody a to platí aj pre zrušenie exekvatúru. Dovolte mi, aby som tu spomenul jednu možnosť, ktorú majú členské štáty. Je to možnosť e, jednotlivým spôsobom zrušiť exekvatúr. Čo mám na mysli? Je to postup, ktorý by vytvoril výhody pre občanov v ostatných členských štátoch. Toto by de jure znamenalo veľké prínosy pre občanov ale členské štáty často myslia skôr na svojich vlastných občanov, než na tých občanov iných členských štátov, keď začnú s rušením exekvatúry. Takže ja osobne si nemyslím, že takáto iniciatíva, teda možnosť jednotlivo zrušiť exekvatúru, že by takýto e, postup bol e, prínosný. Mali by sme mať jednotné riešenie, buď to zrušíme exekvatúr všade, alebo nie. Pokiaľ ide o úradné listiny, tu je potrebné mať na zreteli dve veci Máme tu formálne dokumenty, napríklad rozhodnutia súdov, to na jednej strane. A na druhej strane by sme mali mať lepšiu koordináciu. Lepšiu koordináciu so správou Lene. Pokiaľ ide o arbitráž, áno, máte pravdu, že toto sú rozhodnutia, ktoré nemajú úlohu formálnych úradných listín, takže by sme ich mali vyňať z rozsahu tejto správy. Gratulujem pánovi Zvievkovi, jeho práca je veľmi zložitá a ja pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť takú správu, na ktorej sa všetci zhodneme. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Lechner. Ďakujem pekne. Kolega Masip skutočne predvedol plamennú výpoveď, to sa mne asi nepodarí, ale samozrejme by som sa chcela pripojiť k tým viedrým názorom. Ako prvé chcem sa poďakovať pánovi Zvievkovi za výbornú prácu. Skutočne sa veľmi páči ten postup, ako pracujete a síce, že ste sa snažili sa zamerať na tie dôležité oblasti a tie diskusie, ktoré vedieme, ste sa snažili zapracovať do vašho dokumentu. A teraz ešte krátko k exekvatúre, respektíve k odbúraniu. O tomto sa už hovorilo dosť veľa. Ten váš opatrný prístup, ktorý by umožnil členským štátom prísť iniciatívami, tak tento váš prístup nezdielam, spomínala to aj kolegyňa Wallis, totiž to práve tento nástroj mal vytvárať určitú dôveru a myslím si, že vy by ste mali, že ten váš obozretný postup by sa asi nepodarilo naplniť. Ja súhlasím so všetkými, ktorí sú za odbúranie exekvatúry, ale napriek tomu veľmi dobre chápem vaše argumenty. Mm, potom je tu, ste tu spomínali napríklad aj odboranie prekladov a, a tých nákladov, tej súvislosti. Podľa mňa e, toto je bolo nevyhnutné riešiť nejakým lepším spôsobom. Čo sa mi ale veľmi páčilo, je, že ste tam zapracovali jednu myšlienku, ktorú ja som neustále opakovala, že je nutné myslieť na ohrozené skupiny a aj na spotrebiteľov. To znamená, že sa vám podarilo zapracovať dobrú myšlienku Bruselu 1, čo sa týka tých skupín, ktoré majú byť chránené. Pre všetkým ide o tú stránku sporu, ktorá je slabšia. Tu ide aj napríklad o opatrenia e, v rámci sociálneho dialogu a prípadne pracovnoprávnych sporov a výber, výber súdu, to ste tam všetko zapracovali a myslím si, že bude nevyhnutné ďalej o týchto témach diskutovať. Ešte by som chcela doplniť, že považujem za veľmi dôležité, aby sme riešili aj výnimky, ktoré sú súčasťou Bruselu 1, lebo podľa môjho názoru to nie je dostatočne dobre vyriešené, treba v tom spraviť poriadok treba to odbúrať a možno bolo dobré zapracovať ďalšiu myšlienku a síce, že tá situácia, ktorú máme v Európe, a síce, že práca sa poskytuje aj cezhranične a sú tam príslušné zmluvy, ktoré majú rozličné formy, aj pracovnoprávne zmluvy sú veľmi rozdielne. Toto všetko vedie k tomu, že sú tu potom prípady, kde práca sa nevykonáva iba na jednom mieste, ale z pravidla na rozdielných miestach a preto je bolo dôležité aj tu e, vytvoriť určité pravidlá pre súdne právomoci. Ja veľmi rešpektujem vašu prácu a chcela by som vám výsledku pogratulovať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tajn a potom komisia a potom spravodajkňa. Ja, ich kann den Berichterstatter... Äh, ja plne chápem spravodajcu Zjevka, prečo pristupoval, zvolil taký obzretný prístup, čo sa týka odstránenia exekvatórie. Prístupy sú rôzne, ale v praxi zažívame častokrát nepríjemné prekvapenia. Spomínam si, ako to bolo minulý rok, kedy v Nemecku rozhodol súd, kde otec z z ústav členského štátneho Európy. Bol zažalovaný, išlo tu o dokázanie odcovstva. Potom tu boli výpovede svetkov. A potom e, súd potvrdil odcovstvo na základe svedetiev. Nemecký súd sa k tomu postavil ale ináč a rozhodol o tom, že tento otec nebol otcom. A potom sa to spomína určitá možnosť, e, aby, aby tu bol princíp ex post. A dôležité ale zabezpečiť, aby sme tu mali e, rozsudky. Myslím, že pani McCarthy pracuje na e, cezhraničných exekúciách na účtoch a musíme ale zabrániť tomu, aby človek sa zrazu dozvedel, že bola vykonaná exekúcia na jeho účte a nesmieme zabrániť, nesmieme e, mať tú situáciu, aby trvalo 2-3 roky, kým sa potom podarí tú situáciu danému človeku vyriešiť. Takže dôležité je aj riešiť otázky exekúcie. Tie opatrenia musia byť prepojené, musí to byť aj právna ochrana pre dlžníka. Čo sa týka ex post, to je veľmi zložitá vec, ale určite sa podarí nájsť riešenie. Teraz komisia, neviem, kto by tu chcel vystúpiť za komisiu, nech sa páči. Yes, uh, thank you, chair. And, uh, thanks... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi, eh, pretože skutočne vždy veľmi príjemné vidieť uh, keď parlament má pripravené podklady takýmto kvalitným spôsobom. A toto je aj e, súčasný prípad. My už máme druhú pracovnú verziu dokumentu, ku, ktorú, ku ktorej sme sa vyjadrovali. Aby som len k tomuto druhému dokumentu chcela povedať jednu vec. K zrušeniu exekvatúry ja si myslím, že už to bolo povedané, toto je skutočne e, hlavný politický cieľ budúcej revízie tohto nariadenia a Európska rada žiada a opakovane e, túto vec nastoluje od roku 2004, <laughs> v podstate v roku 2009, aj v Tampere, aj v Hágu sa o tejto veci hovorilo a teraz v rámci štokholmského programu sa to objavilo znova, čiže skutočne e, je čas riešiť túto vec. No a my sme si veľmi dobre vedomi, výhrad, ktoré v súčasnosti existujú, takisto sú tu určité, e, sa tu váha. Jednoducho je to tradícia, ktorá existuje v Európe dlho a pred, predchádzala mm, alebo teda existovala pred integráciou, pred spoločným trhom. Ale myslíme si, že teraz prišiel čas e, túto vec prekonať, pretože exekvatúra znamená náklady, znamená časové sklzy a e, vynakladanie snahy a minimálne pri tých nákladoch my máme štúdiu nákladov právnych konaní. Táto štúdia je k dispozícii na webe komisie. A Osobitne k nákladom exekvatúry vykonávame náklad, dopadové hodnotenie a všetky tieto výsledky budú k dispozícii. Ja len uvedem príklad. E, hej. E, ja Eh, sa povedzme snažím eh, o vykonateľnosť rozsudku z Francúzska v Belgicku. Je to jednoduchý príklad, eh, bolo, bol tam preklad, ale celkovo odhadované náklady, ktoré mi teda boli v podstate predložené viacerými právnymi firmami a urobila som teda priemer, a priemerom by bolo, že by som musela zaplatiť 2000 eur na to, aby som dosiahla vykonateľnosť toho francúzského rozsudku v Belgicku. A to bez toho, aby e, môj právnik musel ísť na súd, pretože niektoré členské štáty takúto podmienku ešte majú, že jednoducho právnik tam musí byť osobne prítomný. A čas, ktorý by to trvalo, mi bol odhadnutý ako 1 až 4 mesiace až po to prvé e, konanie. Čiže toto je veľmi konkrétny príklad a my sa snažíme takéto príklady v podstate zosumarizovať v tom hodnotení dopadov. Čiže ako s touto vecou pohnúť? Ja myslím, že aspoň teda my sa domnievame za komisiu, že budeme musieť veľmi, urobiť e, veľmi jasný, jasnú čiaru a oddeliť dve veci. V prvom rade, my musíme skúmať, čo e, súd pôvodu e, môže kontrolovať. A to v podstate by sa nemalo musieť kontrolovať na tom druhom súde, súde vykonávania. Ale pokiaľ sú nejaké veci, ktoré e, tento súd nemôže kontrolovať a ktoré sú v podstate mimo jeho kontroly, ktoré povedzme súvisia so správu na spravodlivý súdny proces e, pre odporcu, tak v takom prípade môžu tieto reziduálne kontroly vykonať aj súdy v, mm, v štáte vykonania. Ale ak e, sa nám podarí toto dosiahnuť, aj na toto nepotrebujeme postup exekvatúry. Jednoducho aj bez... Tieto súdy a členské štáty a Európskej únie fungovali bez exekvatúry pred tým, než vstúpili do Európskej únie niektoré členské štáty. Čiže je možné žiť bez, kon- bez postupu exkvatúry, bez dĺžky vykonateľnosti. Čiže určité garancie vždy existujú a e, sú možné. A keď samozrejme e, urobíme ten krok pred, tak by sme mali všetci urobiť ten krok pred. Buď e, nikto alebo všetci, jednoducho to nie je oblasť, kde my sa domnievame, že e, pomôže len rozšírená spolupráca a e, nie som si istá, či niektorí by boli ochotní urobiť ten krok, ako ostatní by neboli. No a potom e, by som ešte chcel povedať, že je treba niektoré ďalšie veci zvážiť dôkladnejšie, lebo exekvatúra už bola zrušená pre práve dokumenty v príslušnom nariadení 815. No a v kontexte možnosti opravných opatrení už e, funguje toto spomenuté nariadenie. E, o všetkých veciach tej správy asi nebudem hovoriť, môžeme sa o nej rozprávať, e, porozprávať s správnym spravodajcom osobne, ale jedna vec ma zaujala a to otázka arbitráže. Skutočne sa domnievame, že rozhodnutie v prípade West Tankers súdneho dvora o v podstate rozhraní medzi nariadením a arbitrážou e, sa len pomaly pretavuje do judikatúry. Čiže e, súdny dvor rozhodol o tom, tento rozsudok v podstate hovorí o účinnosti arbitrážnej dohody a toto spadá do e, e, rozsahu pôsobnosti, nariadenia podľa súdu. Teda rozsudok bol takýto. A to je veľmi dôležité, pretože v Spojenom kráľovstve napríklad odvolací súd rozhodol ešte v decembri minulého roka, že E, uznesenie, že, že rozsudok španielského súdu, ktorým španielský súd e, nariadil neplatnosť arbitrážnej zmluvy, e, že tento rozsudok je treba uznať v Spojenom kráľovstve. Toto je, veľká, to je veľký krok a interferencia medzi nariadením a arbitrážou teda existuje. Jednoducho my nemôžeme, nemôžeme sa vyhnúť skúmaniu tohto problému. Jednoducho nemôžeme túto vec neriešiť a e, my sme absolvovali veľmi zaujímavú konferenciu a niektorí z vás tam boli prítomní minulý týždeň, to bolo v Španielsku. E, týkalo sa teda o konferenciu o nariadení Brusel 1, e, organizovala, organizovalo ju španielské predsedníctvo spolu s komisiou a boli tam právnici, ktorí tvrdia, že á, tak táto vec, tá, táto arbitráž sa stáva absolútnym rajom pre pre žalobcov. Jednoducho nemali by sme toto dopustiť, vytvárať nejaké raje pre žalobcov. No a preto ju treba skúmať. Toto je veľmi nová záležitosť, budeme musieť postupovať opatrne, ale myslím, že s dostatočnou spoluprácou expertov môžeme dospieť k nejakému riešeniu. No a ešte veľmi naozaj posledná vec, týkajúca sa otázky ohovárania. Toto je vec, ktorá nebola v správe komisie, nebola v zelenej knihe. Um, My sme e, o tejto veci nehovorili ani e, v iných materiáloch a e, to preto, lebo sa ukázalo, operatívna štúdia ukázala, že v tejto oblasti právo funguje dobre. No a viacerí z vás sa na to upozornili. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi vecami. Jurisdikcia je jedna vec, predmetné právo je druhá vec, náklady na konanie sú tretia vec a problémy, ktoré súvisia s ohováraním, e, sú, e, sa najmä týkajú e, príslušnej legislatívy a nákladov. A nemali by sme tieto problémy importovať do nástroja, ktorý sa týmito vecami nezaoberá. Zaoberá sa len, um, len súdnou príslušnosťou. Nariadenie Brusel 1 obsahuje jedno vyrovnané pravidlo, kde teda hľadanie rovnováhy je potrebné a aj v prípade ohovárania treba prihľadať na rovnováhu medzi záujmami strán a pokiaľ e, budú nejaké námietky proti e, správnemu fungovaniu tohto systému, tak sa to dostane na súdny dvor. Ako ste viete, momentálne na súdnom dvore je takýto prípad. Takže ak niekto má problém s uplatňovaním pravidla, v jednom súdnom systéme, tak samozrejme, a je to len tento jeden súdny systém, tak by sme to mali riešiť tam. Uvidíme, ako e, táto vec bude riešená, ale určite by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme menili skutočne citlivé pravidlo v kontexte nariadenia Brusel 1, len preto, aby sme sa vyhli tomu, že súdnictvo jednej krajiny v Európe E, z dôvodov, ktoré nesúvisia s e, jurisdikciou, ktoré súvisia v podstate s, e, príslu- s príslušnou, príslušnou legislatívou a nákladmi na konanie. Ak tieto problémy v podstate sú, tak by sme to nemali riešiť v Bruseli jednotke. No a ostatné veci, ktoré boli spomenuté, v tých budeme určite udržiavať kontakt so spravodajcom, ale minimálne som vám teraz predložila naše predbežné pripomienky k tomuto návrhu správy. Takže, das Wort hat der Berichterstatter. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Stručne. Už sme sa tej téme venovali dostatočne dlho. Ďakujem naozaj za všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Teším sa, že môžem pracovať na príprave dokumentu, kde máme také jasné referencie zo strany kolegov to naozaj uľahčuje prípravu záverečnej verzie. Pani Volis, pán Berlinger, prosím, nebojte sa, ja nie som konzervatívec, som skôr liberál v tejto otázke. Ak som obozretný, tak to len preto, lebo si uvedomujem, že sú tu určité členské štáty, ktoré chcú uplatňovať práve takýto obozretný prístup. Z dnešnej rozprávy však vyplýva, a to jednomyselne, že poslanci si myslia, že je potrebné odstrániť exekvatúr. Ďakujem pánovi Berengerovi za jeho návrh v tom zmysle, že by sme nemali umožniť ten dvojrýchlostný prístup, že s určitým prechodným obdobím by mala byť táto možnosť pre všetkých. Takže ďakujem pekne, ďakujem aj Európskej komisii za vyjadrenia a za spoluprácu do posiaľ. Naozaj je to veľmi dobré východnisko pre prípravu mojej záverečnej správy a ja pevne verím, že keď budeme v budúcnosti znova vysť rozprávu o tejto téme, že to bude znova také plodné. Ďakujem pekne. Teraz by podľa programu mal nasledovať môj bod, ale vzhľadom na to, že už je čas pokročilý, tak musíme zmeniť štruktúru dneška. Sú tu dve veci, ktoré musíme prebrať dnes. Správa pani Galo a správa kolegyne Nibler. Máme tu dôležitého hostia z komisie. A ešte som niečo zabudol. zabudol. Áno, Geringer, to je tiež tá istá problematika, takže navrhujem prejsť k bodu 26. Kolegyňa Nibler, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Čo sa týka toho hostia, ktorého máme tu dnes na výbore, skrátim môj príspevok. Mali sme už možnosť pred niekoľkými týždňami hovoriť o posúdení vplyvu Chcela by som na úvod povedať, že dnes tu budeme diskutovať s pani Klimbaj. Ona je členkou správnej rady orgánu, ktorý vypracoval dopadové štúdie, ktorý posudzuje vplyv. Budeme sa zaberať tým, ako by sme to mohli riešiť lepšie do budúcnosti a chceli by sme získať informácie o tom, akým spôsobom na úrovni komisie sa vykonávajú dopadové štúdie. Preto som veľmi rada, že pani Klimbaj dnes prišla dnes medzi nás. Pred niekoľkými týždňami, keď sme sa zaoberali mojou správou z vlastnej iniciatívy a keď sme sa nad tým zamýšľali, ako to budeme riešiť, tak nastal tady určitý vývoj. My sme začali spolupracovať s Európskou komisiou, a uzavreli sme medziinštitucionálnu dohodu a máme tu aj ustanovenie o dopadových štúdiách a citujem, dopadové štúdie sa vykonajú z odpovednosti komisie prostredníctvom transparentného postupu, čo má garantovať e, nezávislý pohľad. Konec citátu. Toto je súčasťou iniciatívnej správy chceme sa zamýšľať nad tým, ako túto všeobecnú výpoveď z medziinštitucionálnej dohody budeme implementovať v praxi. Ja sa už teším na mnohé cenné podnety od kolegov. Dovolte ešte, aby som povedala pár slov k samotnému ďalšiemu postupu. Následne na dnešnú výmenu názorov by som chcela predložiť pracovný dokument o niekoľko týždňov. Tam budú zapracované tie otázky, o ktorých sme mali diskutovať na výbore. Tu ide o to, aby som v tomto dokumente načrtla, ktoré štúdie už majú príslušné e, procedúry pre dopadové štúdie, potom si to môžeme vymieňať skúsenosti a, a po druhé by som chcel s vami intenzívne diskutovať o otázke, ktorá sa týka rozsahu. V rámci mojej správy sa chceme zamerať iba na inštitucionálne aspekty. Chceme tu možno ešte vypracovať určité kritéria pre, štú, pre tieto štúdie a tu mi poskytli kolegovia mnohé podnety. Môžu to byť také aspekty, ako napríklad vplyv na životné prostredie, to by sa dalo tiež zapracovať do dopadovej štúdie. Sú tu viaceré úvahy, na ktorý môžeme pracovať. Ja by som chcel navrhnúť, že potom, ako bude predložený pracovný dokument, aby sme tu viedli ďalšiu diskusiu, prípadne by sme mohli privolať expertov z príslušných štátov, kde už inštitucionovali dopadovú štúdiu a do konca roka by sme teda mohli mať hotový návrh správy a bolo by dobré, aby sme dosiahli ešte tomto roku výsledok. To bolo všetko z mojej strany. Ja sa teším na diskusiu s pani Klingbaj ako aj s členmi výboru a to je bolo všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Rabkaj. Mám jednu otázku a smerujem ju na kolegyňu Niebler, ale vlastne je to otázka na nášho predsedu, pána Lejného. Lebo vy ste predsedom tej skupiny, ktorá pracovala na rámcovej dohode s komisiou. No a keď si pozriem rámcovú dohodu, tak na dôležitom mieste máme túto tému a síce dopadové štúdie, kde ja sa chcem spýtať, ako, ako je to v súlade s časovým harmonogramom, lebo ja viem, že čo sa týka správy z vlastnej iniciatívy, sme chceli mať dostatok času, chceli sme vykonať určitú cestu, a teraz hovorí kolegyňa Niebler, čo je logické, že ten návrh vypracuje až neskôr. Dobre, ale na druhej strane to máme dopadové štúdie, boli tu rokovania s komisiou a to nechceme mať až na konci legislatívneho obdobia, ale čím skôr. To znamená, že ako je to vzájomne zosúladené. Ak dovolíte, by som to vysvetlil. Je to pomerne jednoduché. Dohoda s komisiou v súčasnosti má iba formu uznesenia. To znamená, že dôležité ešte vypracovať text dohody a na tom sa pracuje teraz. Takže pracovná skupina rokuje s pánom Ševčovičom a tam to budeme riešiť. Toto sa týka záväzkov komisie voči parlamentu, aby sa vykonala dopadová štúdia. Parlament mal asi 6 uznesení po 70 rokoch a rozhodol, že ten spôsob, ako vypracováva e, komisia dopadové štúdie, nie je uspokojivý. Nebol to dostatočne nezávislé. Názor parlamentu bol, že dopadové štúdie mali byť vypracované mimo komisie, teda externe. Komisia bola proti z inštitucionálnych dôvodov. Komisia bola toho názoru, že to chce vypracovať sama. Nechcem vysvetľovať prečo. Ale vtedy to bolo tak, že keď sme rokovali s Barozom a medziinštitucionálnej dohode, tá komisia nebola ochotná ustúpiť ani milimeter parlamentu. To potom viedlo k tomu, že tu máme dve veci. Poprvé, budeme sa musieť zamýšľať nad tým, že ako budeme riešiť to, čo nám komisia prislúbila. Potom po druhé, ak budeme používať dopadovú štúdiu za nedostatočnú, akým spôsobom to parlament doplní. Potom, keď sa pozrieme aj napríklad do USA, tam nemajú jednotný systém čo sa týka USA, tak e, oni tam majú dve rozličné agentúry, ktoré vypracujú dopadové štúdie. Jedna, jedna pre exekutíva, druhá pre, pre senát. Takže máme tu, máme tu určité želania alebo apel na komisiu, ako by mala postupovať. A potom je tu druhá možnosť, ako bude parlament riešiť deficity, ktoré prípadne by ešte existovali. Dobre, a teraz dajme slovo pani Klingbeil a poprosíme ju, aby nám popísala vývoj na úrovni komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne aj za možnosť, že môžem skrátke vysvetliť, aký je u nás systém dopadových štúdie, ako funguje tá, ten orgán pre dopadové štúdie. Dopadové štúdie sa, sú rozhodnutia, ktoré sa opierajú dôkazy. Je to o tom, ako vytvoriť správnu politiku, ako mať správnu reakciu na problém. Je to o tom, ako budeme analyzovať rozličné možnosti. To znamená, sú to rozličné spôsoby, ako vyriešiť problém, ako dosiahnuť ciele. Nie je to iba jeden, jediný spôsob, ako je možné riešiť problém. Tie možnosti sú viaceré. Môžu to byť rozličné záťaže, rozličné problémy, dôsledky alebo aj napríklad náklady. Samozrejme, je to o dopadoch, je to aj o určitých dohodách, kompenzáciách. Takáto možnosť by to mala byť. Samozrejme, nie je vždy možné prepojiť jeden cieľ s druhým. Nie je vždy možné nájsť najelegantnejšie riešenia, ale to, čo je možné, je mať jasný názor na dopady a na nejaké kompromisné riešenia, aby e, legislatívci mohli prijať lepšie rozhodnutia. Samozrejme, toto sa týka aj subsidiarity a primeranosti. Preto komisia už veľmi rano, vo veľmi ranom štúdiu, štádiu, keď pracujeme na cestovných mapách, sa zamýšľame nad tým, že či ten problém byť riešený na európskej úrovni, lebo nie všetky veci musia byť riešené v Bruseli. Niektoré sa lepšie vyriešia na lokálnej alebo na štátnej úrovni. Ak je najlepšie riešenie na európskej úrovni, ak sa musí, musí postupovať takýmto spôsobom, tak je nutné nájsť určitú rovnováhu medzi dosiahnutím cieľov a tými záťažmi, tými záťažmi pre jednotlivých aktérov. A dopadové štúdie znamená, že od začiatku musíme mať jasný názor na to, ako to chceme monitorovať a ako chceme vykonať e, hodnotenie ex post. To znamená, že môžeme povedať, že áno, dosiahli sme náš cieľ, ale malo to tieto dopady, tieto prospechy, tieto záťaže. Alebo ak povieme, že nie, Môžem povedať, že naša politika nedosiahla ciele, vieme prečo a potom môžeme sa nad tým zamyslieť a môžeme to zlepšiť. Tie výhody nášho prístupu pri dopadových štúdiách súvisia s tými všetky dopadové štúdie sa zameriavajú na všetky, všetky prospechy a všetky dopady. To znamená, že hodnotíme dopad na životné prostredie, sociálny systém a na hospodárstvo. Nie je to iba jedna kategória nákladov alebo jedna kategória eh, pozitívnych výsledkov. Je to integrovaný prístup. Je jasné, že toto je veľmi zložité, ak musíte vyvážiť náklady a prospech a ak, eh, tie prost, ak eh, skúmame napríklad životné prostredie, sociálny systém a hospodárstvo. Je to veľmi rozsiahle ale odovšetkého musia byť jasné tie výhody a nevýhody príslušného návrhu. Nemôžete byť selektívni, to je aspoň náš názor. Ďalej postupíme tak, že máme veľmi široké zameranie. Dopadové štúdie sa vypracovávajú pre legislatívne a nelegislatívne návrhy, ktoré sú súčasťou pracovného programu komisie. Čo sa týka legislatívnych návrhov, Zameriame sa na tie s veľkými dopadmi. Veľký dopad znamená, že sa tu opierame o cestovnú mapu a diskusiu s, s, internými službami. A keď sme toho názoru, že je tu určitý dopad, ktorý prekračuje rámec technických aspektov, tak potom požiadame o cestovnú mapu. A táto cestovná mapa, to je také zhrnutie na troch, štyroch stranách, je tam popis, koho sa to týka. A ak nám z toho vyplýva, že mohol by tam byť nejaký významnejší dopad tak potom sa musí vypracovať dopadová štúdia. A zároveň vypracováme dopadovú štúdiu ohľadne komitologických rozhodnutí. Čo sa týka USA, tak tam nemáte dopadové štúdia, štúdie pre legislatívne návrhy. Kongres keď eh, kongres v Washingtone príjme legislatívu, je to bez dopadových štúdií. Potom, čo týka e, vykonávacích predpisov, tak potom jednotlivé orgány, jednotlivé agentúry tie vypracovajú dopadové štúdie. Toto je určitý rozdiel medzi legislatívou a komitológiou. Jednotlivé agentúry, ak by sme to tak zjednodušili, tak v USA agentúry sú ako nás komitológia. V Európe vypracovávame dopadové štúdie aj ohľadne legislatívy. To znamená, že to je rozdiel od kongresu. Potom ďalšia pozitívna stránka je transparentnosť. Cestovné mapy sú väčšinou prepojené s zverejneným pracovným programom komisie a tam je uvedené, či tam je dopadová štúdia a to znamená, že jednotliví účastníci sa môžu pripraviť na to, že budú oficiálne konzultovaní ohľadne dopad, dopadov sa týka de minimum, tak ak, je to, ak ide o komplexnú záležitosť, ak je to technicky náročná vec, tak je tam lehota vyše 8 týždňov. Ďalšia pozitívna stránka je naša správna rada predstavenstvo. Sú tu, je tam 5 expertov plus ja. Sme tam nominovaní predsedom ad personom a my sa nezodpovedáme nikomu inému, iba predsedovi. Services prepare the impact assessment. Naše služby pripravia dopadové štúdie, potom sa musia obrátiť na nás, na nás, na správnu radu ešte predtým, ako môžu viesť e, konzultácie s ďalšími službami. Takže predtým, ako to môže ísť ďalej, musia sa najprv obrátiť na nás. My dostaneme ten text, my ho vyhodnotíme, máme na to príslušné zdroje, položíme otázky a potom máme zasadanie s internými službami. Takže čo sa týka dopadových štúdí, sú tu otázky, odpovede, snažíme sa zabezpečiť to, aby kolegovia pochopili, že my vidíme určite nedostatky a keď my sme toho názoru, že niečo, nie, že tam chýba, niečo nie je jasné, tak potom je tam vysoká pravdepodobnosť, že aj ďalší aktéry budú vidieť tieto problémy. Toto zdôrazňujem preto, lebo ja si myslím, že tá pozitívna stránka správnej rady je, že je to určitý orgán, ktorý je úplne nezávislý, ale na druhej strane je nápomocný. Nie je to externý orgán, ktorý by kritizoval z hora na dol, ale sú tam ľudia v rámci komisie, ktorí sú plne nezávislí snažia sa pozrieť na vec, na vec a povedia, no zlepšite to tuto a tuto. Naše názory, naše odporúčania, ktoré sa týkajú dopadových štúdí, sú potom zverejňované. Nájdete ich na internetovej stránke. Musím priznať, že je to pomerne zložité a niekedy musíte si pomôcť aj Googlom. A som presvedčený, že to sa dá zlepšiť, ale všetky naše stanoviska sú verejné. Pozrite si aj, čo sa týka samotného jazyka, sú to skutočne kritické stanoviska voči komisie. komisii. Minulý rok sme vrátili 30 všetkých dopadových e, štúd- hodnotení a hovorili sme, že neboli dostatočne vypracované. To neznamená, že pri všetkých ostatných nepovedali sú úplne v poriadku. Približne polovica, a to je taká, taká, taký hlubý odhad, pri polovici sme prišli s určitými odporúčaniami, aby si to vyriešili v rámci služieb, aby to prediskutovali, kde sme povedali, že je nutné vykonať ďalšiu prácu na to, aby ten návrh mohol byť postupený ďalej. Takže tak sme sa to snažili zlepšiť. 30% sme vrátili rovno a povedali sme, že chceme, aby sa to prepracovalo. Keď si pozriete naše stanoviská, tak vidíte, že určité veci, ako napríklad subsidiarita alebo administratívna záťaž, tak to sa tam opakuje pravidelne. Pred tromi rokmi správna rada zverejnilo vo svojom vlastnom mene, takže nebolo to ako mene komisie, ale my sme tu e, zverejnili správu, som začali zverejňovaním správy o činnosti správnej rady, teraz to vychádza každý rok, tam e, vyjadrujeme názor na to, ako sa e, zlepšili dopadové štúdie, kde vidíme nedostatky a posledná správa je z konca januára 2010 a týka sa dopadových štúdí za rok 2009. Táto správa má asi 20 strán a na konci je uvedené je záver a nasledovné kroky. My poskytujeme odporúčania na hodnotenie jednotlivých dopadových štúdií. Nechcem toto samozrejme vám čítať, si to môžete prečítať sami, ale to, čo je dôležité, a opakuje sa to neustále, je plánovanie. Ak máte nejaký návrh, začnete príliš neskoro a snažíte sa to celé rozbehnúť, tak musíte si uvedomiť, že je dôležité, aby ste mali dostatok času na dopadovú štúdiu. Musíte to zaplánovať. Potom dôležité, aby sa lepšie hodnotili sociálne dopady. Toto je niečo, čo považuje náš predseda za dôležité. Potom hodnotenie administratívnej záťaže. My sme zaviedli aj helpdesk, aby sme posunili práve tento aspekt. Potom monitorovanie, hodnotenie ex post. A? Ak dovolíte, ja by som sa teraz zameral na tej agende, ktorá sa týka lepšie a inteligentnejšie regulácie. Mm, práca správnej rady pomohla prispieť tomu, že sa zmenilo myslenie to znamená, že pri nejakom návrhu musíte zohľadniť rozličné možnosti, rozličné cesty, ako je možné dosiahnuť váš cieľ. A toto je niečo, mm, čo si osvojili teraz aj internet služby. No a teraz, čo sa týka ex post hodnotení. Toto znamená, že si pozriete tú politiku, ktorá sa implementovala a položíte si kritick- veľmi kritické otázky, boli dosiahnuté ciele, boli dosiahnuté ciele a boli najefektívnejším spôsobom? Toto je určitá činnosť, ktorá samozrejme si vyžaduje dostatok času, ale sme si istí, že eh, pri spolupráci so, so služb, službami sa nám podarí toto poriadne rozbehnúť a potom sa uzavrie tak povedať celý okruh. To znamená, že budeme analyzovať aktuálnu situáciu identifikujeme problémy, vypracujeme dopadovú štúdiu, budeme implementovať politiky a overíme to, čo fungovalo a čo nie. A na základe týchto poznatkov môžete potom prepracovať a zlepšiť vaše návrhy. A myslíme si, že to je teda uzatvorenie toho kruhu, tak tam môžeme zlepšiť tie návrhy a takto sa môže zlepšiť práca e, eh, zákondácov. Ďakujem pekne. Keď sa pozriem na hodinky, by som chcel povedať, že nemôžeme disku, diskutovať intenzívne. Tak či tak nemôžeme, lebo nemáme pracovný dokument e, pani Nibler. Chcem sa spýtať, máte nejaké konkrétne otázky na pani Linkby? Ak nie, tak sa chcem poďakovať. Určite bude možnosť, keď budeme to mať ten pracovný dokument, ešte raz sa stretnúť, mať viac času a uskutočniť výmenu názorov. Je mi ľúto, že nemáme viac času, ale dnes sme mali veľmi komplexný prípad, ktorý sa týkal imunity a preto sme stratili veľa času. Máme tu ďalšie veci, ktoré sú veľmi aktuálne, musíme ich vybaviť. Je to správa pani Geringer a správa pani Galo. Čo sa týka správy pani Geringer, to nebude stať asi veľa času. Nech sa páči. Ďakujem, pani Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som e, chcela poďakovať eh, za vysvetlenia, ktoré poskytla komisia. Eh, moja správa sa týka mm, priamo správy pani Nibler o dopadovom hodnotení a tiež súvisí aj so správou pani Lichtenberger o monitorovaní eh, uplatňovania európskeho práva. Ehm, pretože mm, princíp kvalitnejšej legislatívy, e, ktorý je, e, ktorý je e, hlavným mm, predmetom mojej správy, je veľmi dôležitý. Ja dúfam, že keď budete schopní predkladať pozmeňovacie návrhy, tá diskusia bude E, veľmi plodná, pretože jedným z hlavným prvkom, e, jedným z hlavných prvkov, ktorý sa zmenil, je vstup e, Lisabonskej zmluvy do platnosti a jej dopad na uplatňovanie a vykonávanie práva v Európskej únii. Tu je veľmi dôležitý princíp subsidiarity. Na jednej strane totiž národné parlamenty sú zaangažované v skúmaní tejto podmienky. Na druhej strane máme konkrétne termíny, e, konkrétne teda 8 týždňov na to, aby sa vyjadrili tieto národné parlamenty. A skúsenosti ukazujú jednu vec, že táto výmena informácií e, prebiehala skutočne veľmi, veľmi zriedka, dokonca až len jedenkrát. Niektoré, väčšina, väčšina národných parlamentov sa nevyjadrovala k legislatívnym návrhom, ktoré sme zasielali. No a e, toto bolo samozrejme predtým, než Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, ale možnosť takýchto konzultácií bola už vtedy. No a mm, tento, tento postup e, sa teda zatiaľ nevyužíva naplno. A e, pokiaľ ide o dopadové hodnotenia a hodnotenia ex post, tak ja veľmi rada mm, teda vy ste spomenuli um, také hodnotenia ex post, ale doteraz neboli eh, vykonávané systematicky. Toto je veľmi dôležité, pretože ide o jeden z argumentov, eh, ktoré možno, možno interpretovať eh, v prospech komisie. Lebo ak sa pozriete na otázku nezávislosti, tak dopadové hodnotenia skutočne sú nezávislé. Ak po implementácii, čiastočnej implementácii určitého zákona sa vykonáva nejaké hodnotenie ex post, tak môžeme zistiť, aké sú e, očakávania komisie, či boli splnené a do akej miery e, to dopadové hodnotenie ex post e, bolo nezaujaté, pretože sa mohlo stať, že experti formulovali také otázky a nie iné. Čiže keď sa budeme sústredovať na hodnotenia ex post, tak e, sa môžeme dozvedieť veľmi veľa o hodnoteniach, ktoré prešli, e, ku ktorým došlo predtým. Čiže v súčasnosti nie som veľmi spokojná s tým, že hodnotenia ex post by sa mali vykonávať systematicky komisiou, No a mm, je veľmi dôležité, že pri týchto ex post hodnoteniach sú e, tu rôzne kritéria. Teraz sa odvolávam na správu pani Nibler, pretože mm, podľa mňa mm, tieto hodnotenia by mali byť také, že by e, tam mali byť zahrnuté dopady nielen ekonomické, ale aj sociálne. Teda sociálne dopady. E, aký by vlastne bol dopad e, nových zákonov na povedzme zamestnanosť e, určitých e, vekových skupín alebo určitých sektorov, odvetví hospodárstva. Toto sú dopady, ktoré bude tiež treba zohľadniť v tom, v tom do, hodnotení dopadov. Ešte jedna pripomienka. K skupine pána Štojbera ktorá tu bola prítomná. Táto skupina pracuje na zjednodušených eh, administratívnych postupoch a na likvidácii administratívneho bremena. A mne táto myšlienka celkom vyhovuje, ale mám jednu výhradu. Bolo položených niekoľko otázok týkajúcich sa tohto globálneho čistenia v legislatíve a mnohí ľudia namietajú, že by mohlo tak dôjsť k zníženiu štandardov, napríklad z hľadiska bezpečnosti e, a ochrany zdravia pri práci. Isté, niektoré predpisy možno zjednodušovať, ale mali by sme e, zabezpečiť, že to nebude na úkor existujúcich štandardov, ktoré v podstate sme už dosiahli v oblasti BOZP. A záverom ešte k implementácii kodifikačného programu výborom. Tento program je už teraz vo veľkom skoze a ja som rada, že dochádza k jeho implementácii, ale pôvodne e, pôvodný termín bol 2008, čiže skos dosiahol 2 roky, ešte stále sa na tejto veci pracuje a preto by som chcela poprosiť komisiu, aby e, boli práce na tomto návrhu intenzifikované. No a ja len uzavriem, že my sami sme na nešťastie pri, e, prispeli k tomuto sklzu e, tým, že mm, tie kodifikácie nevstupujú do platnosti tak rýchlo, ako by sme chceli, pretože v januári tohto roku sme schválili určité zmeny, na ktorých som pracovala aj ja sama. A tieto zmeny boli zaslané späť výboru LIBE a ja som zistila, že až v septembri sa o týchto veciach bude rokovať na pláne. Čiže od januára do septembra blokujeme určité činnosti, ktoré by sa mohli vykonať možno aj skôr tu v parlamente. A e, ja myslím, že aj toto treba, toto treba zvážiť, pretože naozaj takéto niečo môžeme ovplyvniť v budúcnosti. No a rada by som teraz ešte poďakovala sekretariátu za vypracovanie, za podporu pri e, vypracovaní tejto správy. E, nebudem hovoriť dlhšie, pretože predpokladám, že potrebujeme nejaký čas na diskusiu. Vielen Dank, Frau Geringer. Ďakujem pani Geringer. Pani Lichtenberger sa prihlásila o slovo ako jediná. Nech sa páči. Ďakujem stručne, keďže ide o rovnakú tému. O tému podobnú mojej správe, monitorovanie uplatňovania práva, komunitárneho práva. Ja predložím správu koncom apríla a poprosím už teraz všetkých členov tohto výboru a pozornosť. Plánujeme totiž jedno vypočutie, ktoré bude mimoriadne dôležité. Len zo pár slov k tomu. Máme tu nový návrh komisie v rámci pilotného projektu. Pôjde o to, aby sa už nerobili žiadne konania za porušenie zmluvy, ale aby sa všetko vracalo do členských štátov na prijatie stanoviska, na ďalšie spracovanie. A len v prípadoch, ktoré, kde to bude naozaj nevyhnutné, má byť konenie, konanie. Ale kto rozhodne o tom a podľa akých kritérií, či je to naliehavé alebo nie. O tomto sa nehovorilo. Takže chcem povedať, že potrebujeme dobrý, dobré východisko, dobré rozhodnutie, pokiaľ ide o tento pilotný projekt, potrebujeme jasnejšiu správu a toto je naozaj naliehavá záležitosť. Takže vás poprosím, aby ste brali seriózne túto správu, aby ste sa ňou zaoberali, pretože tam ide skutočne o otázku, či európska legislatíva bude náležite realizovaná, pretože ak tu nebude implementácia, ak tu nebudú žiadne sankcie v prípade neimplementácie, ide o krajiny, ktoré neaplikujú a vlastne takto ubližujú krajinám, ktoré, ktoré aplikujú a robia to absolútne bez sankcií. Takže e, poprosím vás, Upozorňujem vás na celý tento komplex problematik, dopadové štúdie, hodnotenia dopadov. Toto všetko je veľmi dôležité pre našu prácu do budúcnosti v tejto oblasti. Ešte kolega Zvievka sa prihlásil, poprosím stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som pripravil stanovisko vo výbore pre ústavnoprávne záležitosti. Ešte sa to musí odhlasovať, takže predložíme ho až neskôr. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za je naozaj vynikajúci dokument. Podľa mňa je potrebné zdôrazniť v našej správe naozaj jasne, že komisia, že komisia musí pripraviť právne rámce a nástroje tak, aby občania mohli využívať tú Európsku občianskú iniciatívu. My, teda EPP, sme ako vždy za to, aby tu boli nezávislé hodnotenia dopadov. A tiež ma teší, že komisia má určité plány, pokiaľ ide o znižovanie byrokratického zaťaženia. Keď sa pozrieme na to, čo sa už udialo, do roku 2020 sa nám zrejme podarí ešte prekročiť naše ciele o 30 To je mimoriadne pozitívny vývoj. Ďakujem pekne. 34.2010 lehota na predkladanie pozmaňovacích návrhov. A teraz správa pre pani Galo. Dobrá správa. Tlmočníci nám slúbili, že o 20 minút dostanú dlhšie, takže máte slovo, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako viete, bolo predložených 122 pozmeňovacích návrhov k tejto správe z vlastnej iniciatívy. Ja nebudem riešiť všetky z týchto pozmeňovacích návrhov, ale zhrniem ich do troch kategórií. Prvá kategória e, sú tie, ktoré dokážem akceptovať bez problémov. Druhá sú tie, ktoré e, kde podľa mňa je možný kompromis. A na nešťastie tu existuje aj tretia kategória pozmeňovacích návrhov, ktoré podľa môjho názoru e, nie sú e, založené na e, rozumných argumentov aj do proti zmyslu mojej správy. No a v tejto tretej kategórii sú teda pozmeňovacie návrhy, ktoré sú pre mňa nepriateľné. Takže ja by som, ak mi dovolíte, mm, teraz preskúmala tieto tri okruhy, okruhy týchto pozmeňovacích návrhov Rada by som všetkých požiadala o maximálnu obozretnosť e, v ďalších krokoch. E, ja viem, že je to otázka veľmi citlivá a e, viem, že všetci by sme mali postupovať veľmi rozumne. Takže ak dovolíte, rada by som Rada by som najprv hovorila o pozmeňovacích návrhoch, ktorými spôsobujú určité problémy. toto sú pozmeňovacie návrhy, ktoré sa e, snažia úplne zrušiť e, všetky odvolávky e, v tomto novom režime na starý režim. Podľa mňa je to veľmi ťažko priateľné. Európsky parlament by totiž nebol priateľný, ak by sa nezaoberal touto otázkou. My totiž nemôžeme odhliadnúť od fenoménu pirátstva. Hovoríme o pirátstve. Jednoducho vzhľadom k tomu, že Vzhľadom k tomu, že by došlo k porušova- porušovaniu zákona, e, tiež by napríklad nebolo možné potlačiť pedofíliu a e, internetové pirátstvo len kvôli tomu, že na to legislatívny orgán nemyslel. Čiže som proti odvolávkam na mm, tieto, tieto fenomény. Jednoducho nemôžem v tomto byť e, byť mierna, no ale rada by som sa dostala k tej druhej oblasti, e, kde podľa mňa môžeme dospieť k určitým kompromisom. E, čiže ak, e, ak chceme pokročiť, mali by sme presne definovať, čo je to pirátstvo v tomto novom režime, možno v spolupráci s komisiou. Možno, možno by sme mohli nájsť nejaký nový pojem, ktorý by vyhovoval tejto veci. Je tu otázka určitej spolupráce No a čo sa týka sociálnych dopadov e, tohto piráctva mm, v novom režime, pán komisár Barne o tom hovoril už včera a ja by som rada určité veci len upresnila, pretože včera na to nebolo dosť času, takže budem hovoriť veľmi stručne. Um, likvidácia pracovných miest. Toto je vec, ktorá bola spomenutá v konkrétnej štúdii v roku 2008 a hovorilo sa tam o 180 tisícoch pracovných miest a netýkalo sa to len hudobného sektora, <coughs> eh, ako sme o tom počúvali, ale netýka sa to ani eh, pokrokov v oblasti technológií, eh, na ktorý toto môže mať veľmi negatívny dopad. No takéto niečo v podstate viedlo k zániku E, dlhohrajúcich platní, takže toto nesúvisí s ekonomickými otázkami iného sektora. A e, sektory, ktorých sa týka, e, týkajú tieto čísla, tak to, to nie je len hudobný sektor, ale aj film, teda filmový sektor, televízne seriály, softverový sektor. Čiže nejde len o hudbu, e, piráctvo má negatívny vplyv na tvorbu pracovných miest v mnohých ďalších sektoroch a toto si treba povedať jasne a ja skutočne musím byť neústupná v tomto. No a e, ďalej, e, pokiaľ ide o vzťah medzi falšovaním a piráctvom, e, ja tu súhlasím s Michelom Balne, ktorý včera povedal, že všetky medzinárodné zmluvy o tomto hovoria, ale to neznamená, že riešenie musí byť rovnaké. E, ja si myslím, že treba jasne povedať e, túto vec, to nie je vec, e, za ktorú by sme sa mali hábiť. A pokiaľ ide o tie pozorovateľne, tak ja som skutočne prekvapená, pretože keď som ponúkla údaje, ktoré vyplývali zo súkromných alebo sektorálnych štúdí, tak mi bolo namietnuté, že tie čísla nie sú spolahlivé, vy ste ich odmietli No a ak by som navrhla odvolávku na čísla, ktoré v podstate pochádzajú od štruktúr, ktoré už existujú, tak eh, si myslím, že eh, túto štruktúru treba ehm, jasne definovať. Vyplýva to z nejakých eh, výročných správ, ale myslím, že to je vec, bez ktorej sa nezaobídeme. Ďalšia vec, ďalšou vecou je kampaň za zvyšovanie, na zvyšovanie povedomia v niektorých pozmeňovacích návrhoch sa uvádza to, že, niek- že politickí činitelia nie sú schopní sa dohodnúť. A ja by som len chcela pripomenúť jednu vec a to, že mm, v tomto probléme, o tomto probléme sa neustále hovorí, pretože ide o problém aktuálny. Napríklad sa nedokážeme zhodnúť na tom, ako postupovať v prípade falšovaných liekov, ale vieme, že tá, alebo zhodne sa na tom, že táto situácia je nepriateľná E, takže v prvej kategórii pozmeňovacích návrhov, kde si ťažko dokážem predstaviť nejakú zhodu, respektíve musíme to zvážiť, e, tak e, je dôležité, aby zainteresované strany spolu komunikovali a dospeli k určitému kompromisu ohľadom toho, ako, ktorý zákon uplatniť. Ja e, som z Francúzska a a teda e, vy hovoríte, že e, chcem presadzovať e, e, cudzie princípy v Európe, ale to nie je pravda. No a teraz by som sa mohla pozrieť na e, princípy, ktoré sú v tej prvej kategórii Ja som si myslela, že to je evidentné. Mm, týka sa to príslušných e, fundamentálnych e, práv, mm, napríklad na ochranu verejných informácií na internete. Takže ja nechcem podkopávať tieto práva, ale rád by som pripomenula to, že práva autorov, autorské, práva, autorské právo je tiež jedným zo základných ľudských práv a z hľadiska duševného vlastníctva treba nájsť určitú rovnováhu. Že keď, e, keď vnímame autorské právo ako jedno z, z základných ľudských práv, musíme, e, musíme chrániť obidve tieto oblasti. Ďalej, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, kde vidím možnosť kompromisov, chcela by som len zopakovať, že e, nie som za to, aby aby e, sa presadilo nejaké francúzske stanovisko. Kolegovia, ktorí e, so mnou budú ochotní diskutovať, tak e, chcela by som im povedať, že ma veľmi zaujíma legislatívna iniciatíva, ktorá zišla zo Španielska, o ktorej sme sa niekoľkokrát rozprávali aj s ministrom pre spravodlivosť. Momentálne je to návrh socialistickej vlády, čiže tam ten návrh hovorí o tom, že by nemali vzniknúť nejaké bariéry medzi e, nejaké bariéry pre dialog. Čiže chcem zdôrazniť, že aj tu sú iné legislatívne iniciatívy a my sa vždy snažíme o nejaký kompromis, o určité ďalšie riešenia. A Ja by som bola rada, aby sme preberali jednotlivé možnosti a aby sme hovorili napríklad aj o rôznom prístupe k licencovaniu na viacerých územiach. Čiže pani McCarthy, pán Sanders a Janes, ktorí o tom už hovorili. Ďakujem pekne. Skutočne nemáme veľa času. Dovolte by som povedal nasledovné. Všetky tie veci, ktoré nebudem môcť prerokovať dnes, presunieme na ďalšiu schôdzu, tam, kde budú nejaké nevyhnutné alebo naliehavé otázky, ktoré sa týkajú stanovisk. Sekretariát nám ešte písomne oznámi lehoty pre pozmeňujúce návrhy, lebo z technického hľadiska to nie je ináč možné. My tu budeme buď dnes rokovať dovtedy, kým to máme tlmočníkov, alebo to potom zahrnieme na nejakú najbližšiu schôdzu. Teraz kolega Berlinger, nech sa páči. <coughs> nella giornata di oggi noi abbiamo approvato alcune... Ďakujem pekne. Dnes sme sa zaoberali viacerými správami a niektoré sme schválili prakticky jednohlasne. A skutočne podľa mňa sa to rozvinula krásna spolupráca. Toto je podľa mňa aj dobrý signál pre správu pani Galo. A ja mám skutočne veľkú dôveru voči tejto správe a voči pani spravodajkyni. Ona bola vždy otvorená, vždy bola ochotná so všetkými rokovať. To sa týkalo aj našej politickej skupiny a ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Preto je podľa mňa bolo nedobré, keby sme túto správu schvalovali iba určitou väčšinou, alebo nebodaj tesne. Myslím si, že musíme spolu komunikovať, lebo tá téma je veľmi dôležitá. Ide tu predsa o našu budúcnosť. A my musíme pre všetky myslieť do budúcnosti, lebo internet zmenil celý svet a je k dispozícii pre všetkých a sú tu pravidlá, ktoré mali platiť pre všetkých. Bolo tu 122 pozmeňujúcich návrh v troch kategóriách. My máme tu výhodu, že v súčasnosti je tu nelegislatívne konanie. To znamená, že môžeme sa zaoberať normami a nemusíme byť, e, nemusíme byť taký úpetý, musíme byť otvorenejší. Tuším, včera to bol komisár Barnier, ak sa nemýlim. A musíme tu hľadať e, rovnováhu medzi dvomi vecami, medzi duševným vlastníctvom, ktoré je samozrejme pre nás sveté, no dobre, možno som trošku prehnal, ale je to pre nás dôležité. A je tu duševné vlastníctvo umelcov, ktoré je veľmi dôležité a v tomto fascinujúcom svete internetu, kde pôsobia milióny ľudí, tam je nevyhnutné zabezpečiť, jednoduchý prístup k týmto dielam, ak sa nám to podarí vzájomne prepojiť, tak to bude dobré. Samozrejme, viem, že je to zložité. Ale nechcel by som povedať, že ak sa to nebude robiť dobre, tak budeme trestať. Najprv musím povedať, áno, áno, chceme internet rozvíjať, Američania sú pred nami. Prečo je to tak? Preto, lebo čo sa týka rozvoja internetu, my sme veľmi dlho váhali. Dôležité je, aby to bolo správne hľadiska jednoduché, aby sme nehovorili iba o sankciách a bolo by dobré zabezpečiť to, aby sa duševné vlastníctvo ďalej rozvíjalo. To znamená, že nesmieme pracovať iba s represiami. Tresty samozrejme platia pre klasické trestné činné prečiny. Ale čo sa týka internetu, je prakticky nemožné pracovať s takýmito sankciami. Preto je bolo dobré prísť nejakými novými úvahami, ak by sme chceli trestať celý svet internetu. To by asi nebolo dobré. Musíme tu rozlišovať medzi medzi zločinmi ako, zabi- ako vražda, prepadnutie, krádež podľa mňa máme tu určité základné podmienky a pani Gala je veľmi ochotná. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne. Áno, žiaľ, máme veľmi málo času, preto musím hovoriť iba stručne. A ne, nemôžeme hovoriť dostatočne rozsiahlo o tejto dôležitej a veľmi zložitej kapitole. Podľa mňa všetci chceme dosiahnuť rovnaké ciele. Duševné vlastníctvo, jeho podpora,